programu schôdze budeme viesť rozpravu o nariadení rady, ktorým sa zmení nariadenie 1234 z roku 2007, kedy sa vytvára spoločná organizácia plnohospodárských trhov a máme tu špecifické ustanovenia pre určité výrobky. Mene Európskej komisie má slovo pani Fischer. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení poslanci. Na úvod by som rada poďakovala za to, že ste umožnili tento naliehavý postup. Dúfame, že to pomôže eh, tej nepriaznivej situácii v mlekárenskom odvetvi. Je tu návrh, aby sme zahrnuli eh, odvetvie mlieka do článku 186 v súvislosti s vykupovaním kvót. Tieto návrhy sú najposlednejšími návrhmi v celom rade opatrení, ktorý sme už schválili. Zaznamenala som uznesenie zo 17. septembra a dúfam, že vy ste zaznamenali, že mnoho vašich odporúčaní už eh, to do platnosti. Buď eh, sa začali vypracovať štúdie, alebo boli predložené konkrétne návrhy, ktoré pokrývajú aj dnešný návrh. Pokiaľ ide o dlhodobé opatrenia, ktoré sa spomínajú vo vašom uznesení, viete, že sme sa snažili zriadiť túto skupinu na vysokej úrovni. Prvá schôdza sa uskutočnila a očakávame, že záverečný dokument bude predložený ešte pred koncom júna budúceho roka. Som veľmi rada, že vám môžem povedať, že Súčasná situácia v mliekarskom odvetví je taká, že steny stúpajú a nezaznamenali sme žiadne zásahy do skupovania, pretože trh už funguje bez zásahov. Pokiaľ ide o môj návrh, článok 186 je už existujúcim ustanovením a pokrýva mnoho výrobkov, ale mlieko tam nie je zahrnuté. A dôvod e, pre tú veľkú pohyblivosť cien, ktorá sa začala v roku 2007, si vyžiadalo, aby sme zahrnuli aj mlieko do pozornosti tohto článku. Pretože vďaka tomu by komisia potom mohla konať rýchlejšie. Včera na zasadnutí Rady ministrov plnospodárstva som oznámila tú sumu 280 miliónov pre mliekarenské odvetvie na to, aby sme mohli vyplatiť tieto peniaze čo najrýchlejšie, potrebujeme právny základ v článku 186. Chceme vyčleniť tieto prostriedky podľa miery výroby, ktorá prebehne, e, prebehla v roku 2009, e, ale zavedú sa aj maximálne hodnoty na úrovni národných kvót. Budeme sa snažiť postupovať nediskriminačne tým výrobcom mlieka, ktorí boli najskôr najviac zasiahnutí krízou. Na to, aby sme mohli využiť túto možnosť, však potrebujeme, aby mlieko spadalo do pôsobnosti článku 186. Keď hovorím, že je tu možnosť navrhnúť 280 miliónov, nezabúdajme, že rozpočtový orgán, a síce Európsky parlament a Rada, na úrovni ministrov financií budú musieť schváliť túto sumu 19. novembra na svojej schôdzi. Včera som tiež uviedla, že toto je posledná suma, ktorú mám už vo vrecku s výnimkou 300 miliónov, ktoré, ako viete, sú potrebné ako istý nárazník na to, aby sme predišli finančnej disciplíne Myslím si, že je dôležité veľmi jasne povedať, že článok 186 nie je biankošekom na to, aby sme mohli presadzovať e, akékoľvek ciele komisie. V tejto chvíli môžem povedať, že súkromné uskladňovanie rôznych výrobkov, môže to zahrňať napríklad aj sír, je tiež možnosťou, ak situácia na trhu bude taká, že by sme to dokázali odôvodniť. Druhá časť návrhu sa týka riadenia systému kvót. Už je tu možnosť, aby členské štáty skupovali kvóty. My tu zavádzame možnosť toho, aby členské štáty jednoducho znížili sumy o tie kvóty, ktoré skúpili z trhu ten národný strop, ktorý je stanovený pre ich krajinu. Je to dobrovoľný program, pretože z našich diskusí vyplynulo, že povinný program by jednoducho na politické úrovni sa nedal presadiť. Teda teším sa na vaše príspevky, vaše vyjadrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz pristúpeme k vystúpeniam vystúpenia politických skupín za EPP 1,5 minúty. Má slovo pán Dez, nech sa páči. Vážená pani pred, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, ja vítam, že dnes v parlamente eh, sa venujeme tejto naliehavej otázke. Bola v parlamente podporená. My sme tým vyslali signál našim výrobcom lieka a nevzdali sme sa svoje zodpovednosti. Nie. Na rozdiel od menšiny kolegov z iných politických skupín, my v tomto návrhu, alebo tento návrh vidíme ako dodatočný uh, nástroj, ako pomôcť našim výrobcom mlieka. Je určite správne, že tento návrh eh, komisia predložila veľmi neskoro a že nevyužíva všetky možnosti, ale eh, lepšie, je to určite lepšie ako nerobiť niečo aj v mojej politickej, politickej skupine eh, panuje množstvo programov, množstvo názorov o hm, vykupovaní pred program musí byť systematický na to, aby mal nejaký eh, účinok. Avšak ja v tomto, tejto inštitúcii aj na rade nevidím na to žiadnu menši, väčšinu. Okrem toho, táto, tento krok nie je nepriateľný pre niektoré štáty, pretože no, poukázanie, že by to malo ísť na prioritné skupiny. Dobrý, no, môžeme privítať zaradenie mlieka mliečných produktov do článku 186. Ja však predložím pozmeňujúci návrh o tom, že toto opatrenie je potrebné obmedziť na dva roky a ak sa budeme uchádzať, tak to podporíme, aby to bolo predlžené. No, ja by som sa chcel tiež poďakovať na záver za tých 280 miliónov eur. Vážená pani komisárka, skutočne ste vyšli parlamentu v ústrety. Viem, že nemáte viacej peňazí k dispozícii. No a ja žiadam o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu vo štotok. Ďakujem pánovi Desovi za Alde na dve minúty. Nech sa páči pán De Castro. Pán predsedajúci, páni komisárka, dámy a páni, ja by som predovšetkým rád využil túto príležitosť, aby som vyjadril uspokojenie nad zodpovednosťou, ktorú dnes do obeda tento parlament prejavil, keď v súrnom postupe schválil tento akt v zmysle článku 186 spoločného trhu a začlení teda mlieko k ostatným produktom a jeho rýchle začlenenie nám umožní dať e, veľmi dôležitú odpoveď v takom veľmi citlivom momente, momente, ktorý sa týka e, celého poľnohospodárstva, predovšetkým mliekarenského sektoru. A my očakávame, že Európska komisia, aby urobila tak, ako to urobila pani Vyšerbol, aby pristúpila na požiadavky Európskeho parlamentu, ktorý veľmi často poukazoval na to, že opatrenia, ktoré sa doteraz prijali, neboli dostatočné vzhľadom na súrnu situáciu. Otvorenosť Európskeho parlamentu k, Európskemu, k Európskej komisii nemôžeme chápať ako biankošek, ale, ako biankošek, ale je to veľmi rýchla odpoveď na súrnu situáciu ja si tiež treba zdôrazniť, že parlament nástojí, že sa musíme implikovať do všetkých fáz rozhodnutia a myslíme si, že parlament by preventívne mal byť aj predbežne informovaný komisiou o tom, akým spôsobom sa nové kompetencie podľa článku 186 budú využívané, aké budú používané. Ďakujem. A teraz na 1,5 minú, minúty za Alde. Pán Lajon, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať eh, pani komisárke za to, že pre nás eh, že medzi nás prišla. Najskôr by som chcel poďakovať za to, že ste pozitívne zareagovali na uznesenie, ktoré sme schválili tieto snemovne 27. septembra a tiež, že ste prijali kroky na stabilizáciu situácie. To je nepochybne prínosné pre e, výrobcov mlieka. A tiež chcem privítať tých 280 miliónov, ktoré ste vyčlenili pre reštrukturalizáciu e, z hľadiska prvej časti vášho návrhu. Myslím si, že je otázka, ktorú si musíme všetci položiť, prečo chceme schváľovať e, naliehavé opatrenia v tejto chvíli a či skutočne pomôžu obnove trhu, ako hovoríte. Um, obnova sa už začína prejavovať a tieto zmeny, ktoré schvalujeme, sa netýkajú nejakých obrovských súm, ale predsa ich členské štáty podporujú. Pokiaľ ide o návrh rozšírenia pôsobnosti článku 186 aj na výrobky z mlieka, podľa mojej skúsenosti ministri, respektíve komisári, z pravidla prídu do parlamentu, aby žiadali podporu na to, aby mohli zakročiť a riešiť problém. Dnes zdá sa, že nás žiadate, aby ste mohli zakročiť bez toho, aby ste presne vedeli, ako presne bude komisia v tomto smere postupovať. Ak sa nemýlim, uviedli ste, že potrebujete túto právomoc ako právny základ na to, aby ste mohli potvrdiť tých 280 miliónov eur. Mohli by ste prosím upresniť, či naozaj je to tak je? Na to potrebujete túto právomoc? pretože máme všetky obavy, že možno to predsa len bude biankošek, ktorý poskytneme komisii. Pani komisárka, uviedli ste, že finančne ste už úplne v koncoch. Teda ak máte nejaké ďalšie návrhy opatrení, iste, že z finančného hľadiska už nie je viac možností. Dáme vám túto právomoc, ak nebude neobmedzená a ak sa bude týkať iba konkrétnych okolností. Ďakujem a teraz za zelených na 1,5 minútu pán Hosling, nech sa páči. Pán predsedajúci, dámy a páni, teraz e, konkrétne sa dostávame do zaujímavej rozpravy. Komisia musí prevziať zodpovednosť. E, dnes ráno sme to videli inak boli by sme radi sa podielať na takomto rozhodnutí, aby som to povedal otvorene. Nie sme proti finančným podporám, ale musíme mať jasno v tom, že je to iba kvapka v mori. A rozhodnutia z Luxemburgu iste neprispeli k tomu, aby dopyt a ponuka, pretože toto je to rozhodujúce, e, sa dostali opäť do rovnováhy. Voľné vykupovanie kvót áno, ale nebude to mať nejaký obrovský vplyv, pretože to nepomôže k zníženiu množstiev mlieka. Včera tu odznelo, že musíme uznať e, výsledky e, záverov rady, musíme ich uplatniť a musíme teraz e, naplniť to, čo povedal súdny dvor. Potrebujeme podporu dopytu, inak nebude možné financovať tento systém a potrebujeme európsky trh s kvalitnými výrobkami a kvalitnú politiku mlieka Myslím si, že čo najskôr, a to žiadame už dlho, musíme upustiť od exportnej podpory, od exportných náhrad. Na to sme prišli už dávno. Myslím si, že potrebujeme politiku, ktorá pôjde nad rámec tejto konkrétnej krízy. Potrebujeme reakcie zo strany komisie, ktoré pôjdu nad rámec týchto konkrétnych problémov a takúto odpoveď komisie sme ešte nedostali, najmä vzhľadom na posilnenie situácie výrobcov mlieka, aby mali posilnenú situáciu na trhu a aby boli konkurenceschopnejší. Ďakujem pánovi Haslinkovi za európskych konzervatívcov a reformistov. Pán Nikolson, nech sa páči. Ďakujem. pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že vítam toto rozhodnutie a včera na výbore a aj dnes e, možno vnesieme viac svetla do tejto situácii. Je tu frustrácia mnohých e, v tomto odvetvi, pretože sa hovorilo o tom, že oni konkrétne na konte ešte nemajú nič. No a z toho vyplýva tá frustrácia pre polnohospodárov. Mnohí sú pod tlakom už dlho. Ale pani komisárka, naozaj je dobré, že o tom môžeme hovoriť. Je to užitočné, pretože treba hovoriť o tom článku 186, aby peniaze dostali polnospodári čím skôr. Je to výzva. A páči sa mi tá myšlienka pozmeňujúceho návrhu. Ja ho podporujem. Možno, že to medzi na 2-3 roky. Musíme naozaj ochrániť toto odvetvie. Ďakujem. Ďakujem za GUE NGL. Na dve minúty má slovo pán Jarik, nech sa páči. Pán predsedajúci, pani komisárka, som nútený vám tu dnes večer zopakovať, že finančné nástroje, ktoré navrhujete, sú len malou kvapkou vo veľkom oceáne bez beznádej, ktorý zažívajú teraz polnospodári. Deblokovali ste 280 miliónov eur, hoci pred niekoľkými týždňami ste hovorili o 600, 600, 600 miliónov eur, takže sú, dochádza k obrovským stratám a aj súčasní plnohospodári denne stratajú obrovské sumy peniaze. Potrebujeme urgentný finančný plán a nielen nejakú náplasť. Na druhej strane chcete využívať verejné financie na široký plán um, porážky mliekarenského alebo dobytka ale tí, ktorí budú najviac postihnutí, budú tí malí poľnohospodári, mladí producenti, tí, ktorí produkujú kvalitné mliekarenské výrobky a syra, ktorí ochraňujú životné prostredie. Ako sa odvážite niečo takéto navrhnúť, keď veľké množstvo rodín v Európe nemajú prístup k výžive a tiež k mliečným výrobkom? Často sa hovorí o Lisabonskej zmluve a ako vy chcete aplikovať článok 186, ktorý vám dá plné kompetencie a tieto kompetencie ste už mali a táto plná právomoc vás viedla k tomu, že ste liberalizovali kvóty a táto liberalizácia nás ponorila do tejto krízy, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, pretože aj dnes Európsky súdny, e, súdny dvor, ako dvor auditorov ukazuje, že ceny e, mliekárenských výrobkov sa zvýšili za jeden rok o 17 zatiaľ čo príjmy plnospodárov klesli o 10 je skutočne naliehové, pani e, komisárka, podporiť mladých polnohospodárov urgentným plánom a vrátiť sa k politike minimálnej polnohospodárskej ceny a nemali by sme nechať kapitalistický trh, aby ničil našich polnohospodárov. Ďakujem pán Jarik. A za nezaradených na 1,5 minúty pani Morvaj, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Ja budem hlasovať za toto uznesenie, hoci viem, že s týmto nič nevyriešime pre polnohospodárov. Mám tri otázky. Poprvé, akým spôsobom eh, vy analizujete túto krízu, ako ju chápete nie je to tu žiadna tsunami ani zemetrasenie, nie je to prírodná katastrofa, ale ide o zlé rozhodnutia v poľnohospodárskej politike. Čo vy môžete slúbiť poľnohospodárom do budúcnosti? Ako môžeme v budúcnosti zabrániť takýmto krízam? To by som rada od vás chcela počuť a vedieť. Chcela by som vedieť vašu odpoveď. Moja druhá otázka Včera na vystúpení ste povedali, že členské štáty budú môcť voľne využívať tieto financie, ale čo to znamená? Budú môcť členské štáty spravodlivo a rovnako rozdeliť tieto financie, aby sa tieto peniaze nedávali veľkým firmám, ale aby išli aj malým polnospodárom a malým rodinám a rodinám, ktoré skutočne potrebujú toto peniaze na živobytie, pretože sú to práve títo malí poľnohospodári, ktorí najviac trpia. A potom práve malí farmári v nových členských štátoch, ako vy chcete ukončiť túto netolerovateľnú diskrimináciu, podľa ktorej my, Maďari, sme museli Európskej únii dať 100% našich trhov a naproti tomu sme dostali len určité percento pomoci. Ako ukončíte túto nespravodlivosť? Ďakujem. A teraz 1,5 minúty pán Lavia. Pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni poslanci, podľa mňa je veľmi dobre, že ste dnes prišli, pani komisárka, aby ste hovorili o mliekárenskom eh, priemysle a priemysle spracovania syra. Je pravda, že potrebujeme konkrétne operatívne údaje, ale potrebujeme pozitívny prístup na riešenie problémov našich chovateľov mliekarenského dobytka, ale tú intervenciu, ktorú vy ponúkate, tá nevyrieši všetky problémy, ale ja si myslím, že musíme hlasovať o tom návrhu zmeny článku 186 pokiaľ ide o tento článok číslo 186, som toho názoru, že v písmene A a B sa stanovujú rôzne úrovne pomoci rôznym výrobkom, na základe čoho ceny klesajú alebo stúpajú v závislosti od toho, o aký výrobok ide, či ide o bravčové meso alebo olivový olej a či sa príjmajú k tomuto opatrenia, ale to podľa mňa nie je spravodlivé. Je tam jeden pozmenujúci návrh, ktorý chce, aby Európska komisia informovala skôr, než sa budú aktivovať opatrenia v zmysle článku 186. Ja si myslím, že tento pozmenujúci návrh e, by sa mohol aplikovať aj v zmysle toho, čo pred chvíľou povedali kolegovia socialistia. Navyše, pani komisárka, Okrem toho, čo sa povedalo 17. septembra, e, zvýšenie minimálnej pomoci pre všetky sektory, pokiaľ ide aj o limity. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Kapula Santos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Bohužiaľ, všetci sme si vedomi tejto veľmi ťažkej situácie, v ktorej sa nachádza mliekárenský sektor v Európe moja politická skupina už dlhý čas žiadala súrne opatrenia, aby sme zachránili od krachu mnohých európskych polnospodárov. Musíme prísť s iniciatívou, aj sme to urobili, aj sme podporili iniciatívu iných politických skupín, aby sme dosiahli tento cieľ. A preto vítame myšlienku Európskej komisie, hoci sa nám nezdá dostatočná preto socialistická skupina schválila tento naliehavý postup, ale napriek tomu budeme žiadať, aby bol parlament neustále informovaný o opatreniach súvisiacich s kompetenciami, ktoré teraz dostanete. Naďalej urobíme všetko preto, aby sme znovu získali rovnováhu no na trhu a aby bola rovnováha aj pre jednotlivých producentov, tak ako to hovorí aj Lisabonská zmluva. A teraz na jednu minútu pani Paulsen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Určite je nevyhnutné konať veľmi rýchlo, keď e, sa rozšíruje kríza na rôzne oblasti, tak ako sme to videli v bankovníctve, priemysle a teraz ako to vidíme aj v polnohospodárstve. Tieto krízy sa však budú neustále opakovať. Na budúce to možno nebude mlieko, ale možno obilie alebo niečo iné. A ja by som chcela povedať niečo e, k tomu, o čo vlastne ide v tejto diskusii Znamená to, že neriešime vždy tie akutné problémy. Musíme skutočne pozbierať odvahu a vypracovať politické plány spoločnej polnohospodárskej politike, politiky, ktorá bude udržateľná, ktorá bude flexibilná a ktorá dokáže ktorá sa dokáže vyrovnať s najhoršími dôsledkami nestability cien. Ja si želám živé polnohospodárske spoločenstva, na to potrebujeme zvieratá a polnohospodárov. Ďakujem pekne, pán Paulsen. Ďakujem, nevidím pána Bového na svojom mieste. Je tu? Áno? Nech sa páči. Josep bohužiaľ nemohol prísť, tak preto ja vystúpim v jeho mene. Ja mám otázky na komisárku, či je skutočne presvedčená o tom, že tie protesty konečne skončia pomocou tých vyplatených prostriedkov a ja už som povedal, že toto uznesenie parlamentu pokladám za bianko zmenku, pretože nevieme, čo s tým komisia spraví. A rovnako som povedal, že komisia podľa môjho názoru nie je súčasťou riešenia, ale súčasťou problému. No ale keďže treba sa pozrieť eh, v skutočnosti do očí, už to bolo dohodnuté a treba povedať, eh, že tieto opatrenia musíme ohraničiť na prehľadný čas, dohľadný čas na to, aby sme mohli zachopiť eh, našej moci. No a ešte jedna otázka, pani komisárka. Hovorí sa tomu, o tom neustále, musíme podporovať reštrukturalizáciu. Čo máte na mysli pod reštrukturalizáciou? Myslíte, že je správne, že stále budeme dávať peniaze na to, aby malé podniky preberali veľké podniky. Ja si myslím, že takáto politika ďalej nemôže fungovať. Ja si myslím, že štruktúru musíme zmeniť práve v tých znevýhodnených regiónoch práve v tých znevýhodnených regiónoch treba cieľene investovať na to, aby sme udržali štruktúry, ktoré sú najviac potrebné. Ďakujem. Pán Vlosovič tiež nie je na svojom mieste. Je tu niekde schovaný? Nie? Dobre. Takže pán Ferejra na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, návrh komisie je vlastne tým, že uznáva neúspech politiky Európskej komisie v poľnohospodárskej oblasti. Máme tu milióny eh, ľudí a poľnohospodárov, ktorí týmto trpia Nezabúdajme na to, akým spôsobom sa robila reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky a prinieslo to zničenie mnohých pracovných miest, tisícky pracovných miest, tisícky rodín, ktoré závisia od poľnohospodárstva. Problémy vo vidieckom po vidieckej oblasti. Z tohto celého dôvodu a z týchto dôvodov je potrebné okamžite konať aby sa poľnohospodárom platili spravodlivé ceny za ich výrobky, ale predovšetkým sú potrebné opatrenia všeobecnejšieho charakteru a nielen také zmierňujúce, ktoré sa teraz navrhuje. navrhuje. A tiež e, tá myšlienka kvót v tomto trhu. Ďakujem. A teraz pani Doc, nech sa páči. Ďakujem tak ako väčšina poslancov. A ja som dnes hlasovala, aby som podporila tento naliehavý postup vo vzťahu so článkom 186. Akákoľvek finančná pomoc mliekarenskému priemyslu pomôže e, jeho prežitiu a hlavne prežitiu menších rodinných podnikov, tak ako ich máme v Severnom Írsku ak, e, ako hovoríte, pani komisárka, treba zmeniť článok 186, aby bolo uvoľnených tých 280 miliónov, tak potom máte moju širokú podporu a môžeme naozaj dúfať, že tieto peniaze budú rýchlo vyplatené, prerozdelené, pretože mnohí polnospodári čakali príliš dlho na to, aby dostali tú potrebnú pomoc, ale naozaj ma prekvapuje ten návrh e, tejto oblasti je skoro jasné, že to nebude mať vplyv na Spojené kráľovstvo a mám niekoľko otázok, ktoré sa ich týkajú. A hlavne to, že nebudú rovnaké podmienky v jednotlivých oblastiach Európy a naozaj je to v protiklade s tým, čo, akú politiku teraz presadzuje komisia. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo pán na 1,5 minúty. Opravuje sa pán predsedajúci, pán Bešiu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Politika musí byť konzistentná. My sme sa tu mnohí v posledných týždňoch e, vyjadrovali za to, aby komisia navrhla opatrenia. A keď budeme mať odpovede, tak budeme hlasovať, aj keď sa pripájam k tomu, čo tu už odznelo. Tieto odpovede prichádzajú príliš neskoro Museli sme si ich vynútiť našimi postojmi tu na pôde parlamentu, ale aj nátlakom ministrov. Táto suma, ktorá poslúži z krátkodobého hľadiska, nič e, nerieši z dlhodobého hľadiska. Teda keď skončí platnosť kvót, tak potom nie je predstaviteľné, že nebudeme mať regulačné, regulačné nástroje a potrebujeme eh, naozaj takúto reguláciu, aby sme sa vyhli opakovaným krízam v tomto odvetvi, ale o to dnes večer nejde. Jediná otázka, ktorú si teraz musíme klásť, je tá, ktorá sa týka článku 186. A pani komisárka, ja mám jednoduchú otázku. Tento článok 186 konkrétne eh, má umožniť čo, odkedy a akým spôsobom? Ďakujem pekne pánovi Bešiu. A na jednu minútu má slovo pani Garcia Pérez. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Pred mesiacom sme tu diskutovali o uznesení parlamentu o návrhoch pre zásah v mliečnom sektore. A teraz tu máme nové opatrenia, zmena kvót a článok 186. Opatrenia, ktoré sme schválili súrnym e, postupom ale pán kom, pani komisárka, potrebujeme globálne úvahy a nie je dobre len toto kvapkanie konkrétnych opatrení, ktoré trvá veľmi dlho. Potrebujeme európske a spoločné riešenia. Spomenuli ste navýšenie e, minimálnych pomôc pre jednotlivé sektory, ale istým spôsobom to bude stiažovať aplikáciu SPP. A posledná úvaha Hovoríte o 280 miliónoch eur, my ich samozrejme vítame, ale ja by som vám rada pripomenula, pani komisárka, že v tomto parlamente sme schválili uznesenie, kde sa hovorilo o dodatočnom fonde, kde sa hovorilo o 600 miliónoch eur, aby sme čelili kríze v tomto sektore. Ďakujem pani Garcia Pérez a teraz na jednu minútu pani Reimers. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v tejto zmene článku 78 a 79 vidím odklon komisie od pôvodných zámerov. Je to na úkor e, podnikov, ktoré sú orientované na budúcnosť. Je to tiež v neprospech tohto systému, ktorý bol namierený proti farmárom, nepomáha to riešenie tejto situácie, pretože trh sa už eh, sám začínal zatavovať a preto eh, nie som za túto zmenu. Ľahko vidíme, ako komisia chce podporu parlamentu získať na to, aby podporila svoje podivuhodné riešenia. Tesne pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy chce tým, že rozšíri pôsobnosť článku 186 posilniť svoju pozíciu. Preto odmietam tento pozmeňovací návrh, ale nemôžem poprieť, že by som ho schválila, ak by to bolo časovo obmedzené, ak by mal parlament príležitosť preskúmať túto možnosť. To by umožnilo aj v krízových časoch, aj v súlade s článkom 142 rokovacieho poriadku prejednať takéto problémové otázky v budúcnosti. Ďakujem pani Reimers a teraz na dve minúty má slovo pán Ashworth. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Mliekarenský sektor je e, v krízach. Chcem sa poďakovať komisii za dobre načasovanú činnosť. Je to správne. 280 miliónov eur, to je naozaj realistický obnos a myslím, že to odvetvie uvíta. Som presvedčený o tom, že bude potrebné dať právomoci v rámci článku 186, aby e, mohli byť tieto prostriedky prerozdelené výrobcom čo najskôr. Takže máte moju podporu. A máte moju podporu, aj keď by som chcela, aby to bolo obmedzené do roku 2013 maximálne. A čo sa týka e, národných e, kvót a ja viem, že bude možné vyberať e, super dane, Ehm, tak tu mám výhrady, pretože to naozaj bráni ehm, mladým e, polnohospodárom, e, ktorí predstavujú budúcnosť nášho odvetvia a myslím, že to naozaj nevysiela správne signály. Žijeme na nestabilnom trhu a to, čo potrebujeme, sú nie krátkodobé reakcie, ale dlhodobé stratégie. A ja už dlho podporujem pani komisárku, pretože má dlhodobú víziu pre toto odvetvie a naozaj ju vyzývam, aby sa držala e, tejto cesty dlhodobej stratégie a nie krátkodobých reakcií. Ďakujem. Ďakujem. Na 1,5 minúty má teraz slovo pán Kalinovský. Nech sa páči. pán predsedajúci, pani komisárka. Ja dúfam, že tá najhoršia a najťažšia situácia už skončila. Vy ste hovorili o podpore producentom mlieka. Hovorili ste o 280 miliónoch eur, ale otázka je, čo urobíme dlhodobo s týmito farmármi v mliekarenskom priemysle. To, čo je najdôležitejšie, je budúcnosť tohto sektora. Je dôležité, aby sa naďalej vyrábali mliečne výrobky. A otázka je e, otázka reformy SPP máme varí zmeniť systém kvót v roku 2015. Potom ďalší iný systém výpočtu. Sú tam ale dve protirečivé tendencie. Ja osobne si myslím, že by sme mali uchovať systém kvót, ale, ale len za podmienky, že tento systém bude vychádzať zo spravodlivých a objektívnych kritérií. Musíme tieto kritéria prijať. Ja viem, že je to ťažká úloha, ale určite to stojí za to. Pokiaľ ide o rozšírenie článku 186, áno, ja som za to, ale v každom prípade by sme mali pouvažovať o nástrojoch, ktoré bude využívať Európska komisia. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Kelly. Pani komisárka, ak dovolíte, v Írsku to nerieši tento problém. Pred 18 mesiacmi sme, ste uviedli, že kríza sa prehlbí eh, v niektorých krajinách a práve preto komisia musí byť schopná rýchlejšie zasiahnuť eh, na vývoj na trhu, aby to vyvolalo pozitívny vývoj. V mojom volebnom obvode v Írsku aj malí, aj veľkí farma, farmári, najmä rodinné farmy, len tak tak prežívajú, alebo úplne sú zrujnovaní, majú ťažkosti a na druhej strane ostatní, napríklad banky, obrovské firmy majú štátnu podporu 280 miliónov. Predseda predušuje rečníka. Mohli by ste prosím hovoriť trošilinku pomalšie? 280 miliónov, to, čo ste oznámili včera, to vítame, ale je to iba kvapka v mori tohto veľkého problému. Táto snemovňa hlasovala v septembri minulého roka, že je potrebné vyčleniť 600 miliónov, najmä na pomoc malým farmárom. Je potrebné zachovať túto sumu. Ďalšou prioritou pre komisiu musí byť riešiť celú problematiku dodávok mlieka. Verím v to pevne, kým toto nevyriešime, budeme mať na stole ďalšie problémy. A neustále budeme musieť hľadať nové maličké riešenia týchto veľkých problémov. Ďakujem pánovi Kelimu a teraz na jednu minútu pani Jegle, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Áno, mali by sme podporiť a súhlasiť, aby bolo mlieko zaradené do pôsobnosti článku 186 a myslím, že zajtra to aj urobíme. Ja nemôžem vždy kritizovať, že komisia koná veľmi pomaly, keď stále hovorí, že už je nejaká šanca, je ísť Kanáde a potom nie. Teraz je možnosť konať a teraz by sme im mali dať možnosť konať, a kontrolovať aj s našou vôľou to a pomocou pomoc, pozmeňujúceho návrhu EPP to aj urobím. 280 miliónov, mnohí o tom hovorili. Áno, je to len kvapka v mori, ale treba tiež uznať, je to koniec rozpočtového obdobia. No a koniec rozpočtu. Viac už nie je, ako teraz vyriešime celkovú situáciu. My chceme, aby týchto 280 miliónov dostali tí výrobcovia mlieka, ktorí sú najviac postihnutí krízou. Hovoríme tu o trhu s mliekom, ale sú to ľudia a sú to vidiecké oblasti, o ktorých hovoríme. No a v rámci iných neustále opakujeme, že ich chceme chrániť ten mliečný fond. A pán komisár e, sa k tomu dnes vyjadril veľmi súhlasne. Z toho som sa tešila. Potrebujeme aj tento signál a tie peniaze sú v rozpočte na rok 2010 obsiahnuté. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Jegle. A teraz v rámci každý aj na jednu minútu má slovo pani Patra, nech sa páči. Pán predsedajúci, pani komisárka, a ja som hlasovala za súrny postup, pretože si myslím, že začlenenie mlieka do článku 186 je dôležitá a naliehavá. Taká situácia, akú zažíva mliekárenský sektor, potrebuje naliehavé opatrenia, jednak z ekonomických ako aj sociálnych dôvodov. Pochádzam z krajiny, z Portugalska a z oblasti z Azorských ostrovov, kde mliekarenský priemysel je rozhodujúci a je v oblastiach, ktoré sú sociálne veľmi krehké, kde na druhej strane by bolo životne dôležité uchovať systém mliečných kôd do roku 2015. Opatrenia, ktoré sa ponúkajú, sú, e, veľmi, sú nedostačujúce, ale zároveň naliehavé Zároveň sa aj obávam o to, akým spôsobom sa využijú nové kompetencie pre Európsku komisie, pretože táto kríza bola veľmi necitlivá. Prišli sme s opatreniami, ktoré boli nedostatočné a mm, neskore. Preto by som bola rada, keby Európska komisia predložila dodatok k tomuto článku, kde by sa využili aj také opatrenia a využitie takého fondu pre mlekárenský fond a opatrenia, ktoré by boli udržiteľné. A teraz pani Jar na jednu minútu. Pardon, pán Jar, opravuje sa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som, pani komisárka, chcel privítať váš návrh, avšak jednému bodu sa vyjadrím mm, negatívne, a totiž k skupovaniu mliečných kvót. E, takýto krok, ak má byť úspešný, môže byť len povinný a nie je dobrovoľný. Ja a toto dobrovoľné ustanovenie o skupovaní mliečných kvót pokladám za kontraproduktívne. Nie len, že s tým zhromaždíme zvýšenie kvóty, ale tým odstraníme finančnú hodnotu a zhoršíme možnosť eh, nápravy. No a v tomto období, eh, kedy nám končia mliečne kvóty, eh, návrh alebo nástroj saldácie potrebujeme. No a z tohto návrhu budem musieť túto časť návrhu zamietnúť, ale celkový návrh schváliť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Cortez, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, milí kolegovia. Je pravda, že príjmeme opatrenia smerom k čiastočnému e, riešeniu problémov v mliekarenskej mliekarenskom sektore. Veľmi dobre všetci poznáme situáciu našich farmárov a vieme, že tieto opatrenia, čo znamenajú pre nich a pre ich rodinných príslušníkov, Farmári nechcú byť neustáli subvencovaní. Oni len želajú, si želajú, aby mohli vykonávať svoju prácu dôstojne a aby za svoje výrobky dostávali spravodlivú cenu. Okrem impulzu, pani komisárka, a okrem dôvery, ktorú vkladáme e, vo vás a zároveň aj v našich farmárov, musíme smerovať aj k budúcim reformám, ktoré musia byť hlboké a ktoré musia začať odtiaľto z parlamentu. Ďakujem a teraz má slovo pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, vážený pán, vážená pani komisárka. Najdôležitejšie slova komisárky dnes sú, že trhové ceny začínajú rásť a to by sme mali uznať a mali by sme zaistiť, aby um, sa to zvýšenie odzrkadlilo aj na ziskoch uh, farmárov. Hovoríme, že 280 miliónov je k dispozícii, ale akýkoľvek zisk, ktorý dosiahnuť je oveľa dôležitejší ako akákoľvek podpora európska. No a musíme uznať, že intervencie a exportné náhrady boli na, používané, aby sme udržali tie ceny aj na tej veľmi nízkej úrovni. Takže e, niektorá e, kritika je príliš tvrdá. No a ja som za rozšírenie článku 186 a musíme zaplatiť 280, 280 miliónov. Ja to pokladám skôr za symbolickú čiastku. Musíme sa poučiť. Potrebujeme potrebujeme eh, vypracovať plán na obdobie po roku 2013. No a tie politické skupiny, ktorí eh, dnes sa eh, zastili a viedli sa o tom, že treba podporu, a, ale treba tiež zaistiť spoločnú polnohospodárskú politiku po roku 2013. Ďakujem pekne, pani Gines, A teraz pán Bove. Oui, excusez-moi. Prepačte, mal som tu byť už predtým, ale ja som francúzskému publiku vysvetloval, čo sa včera stalo v Luxemburgu. Myslím, že rozhodnutie rady je zlé. Zlé, pretože jediné slovo, ktoré tam figuruje, je reštrukturalizácia. E, Z 480 e, tisíc výrobcov vo Francúzsku, máme menej ako 80 tisíc dnes a hovorí sa, že ešte treba stále e, znižovať tento počet a že takto získané prostriedky získa, e, prídu tým, ktorí získajú kvoty, takže sa skoncentruje výroba e, a v najťažších zónach ich úplne eliminujeme, takže to nejde správnym smerom. Prostriedky tých 280 miliónov ako to už bolo povedané, je to 50 eur pre plnospodárskú prevádzku každý mesiac počas jedného roka. Je to naozaj kvapka v mori, dokonca je to naozaj e, nezohľadňovanie tej krízy, ktorú prežíva tento sektor. A v článku 186 chcem povedať, že vo chvíli, kedy budeme mať spolurozhodovanie v oblasti plnohospodárstva, tak nie je priateľné, aby sme dali e, biankošek komisii. Ďakujem a na jednu minútu má slovo pán Nikulesku. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, mám otázku na pani komisárku. Chcem sa poďakovať za to, že medzi nás prišla. Hovorilo sa, e, že tie slúbené prostriedky pre mliekárenské odvetvie budú poskytnuté členským krajinám na základe historických referencií. Takže niektoré členské krajiny nie sú spokojné a preto e, zdôrazňujú liberalizáciu svojich trhov, pretože niektoré krajiny nemôžu vyrobiť dosť pre svoju vlastnú spotrebu. Takže poprosím trošku pomalšie, hovorí pán predseda. Takže zopakujem tú otázku. Komisárka povedala, že na poskytnutie prostriedkov sa použijú historické referencie, ale mnohé členské krajiny si myslia, že to nie je férové a preto e, zdôrazňujú liberalizáciu trhu. Takže nemyslíte si tým, že sa použijú historické súvislosti, tak z toho vznikne e, nespravodlivosť? Ďakujem. Na jednu minútu má slovo pani Nedelčeva. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre rok 2010 e, je tu jasný signál, že všetci tí, ktorí trpia negatívnym dôsledkami tejto krízy, a ja by som bola rada, aby tieto odpovede neboli konjunkturálne, ale boli výsledkom dlhodobej stratégie pre stabilizáciu tohto sektoru v Európe. Takže treba brať do úvahy všetky opatrenia, ktoré budú členské štáty aplikovať, ale ja by som upozornila vás na jednu vec, že zmena nariadenia 1246 sa len čiastočne dotkne Bulharska. Je potrebné, aby sme napísali, aké sú možnosti zmien kvot a aké sa budú aplikovať na základe tohto pozmeňujúceho návrhu. Treba farmárom zabezpečiť tú možnosť, že by mohli nakupovať kvóty, pretože nemôžeme uskladňovať mlieko a v súčasnosti náš sektor v Bulharsku sa modernizuje a vyvíja sa. A teraz na jednu minútu pán Olesničák. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Samozrejme, tešíme sa e, z nových rozhodnutí, ktoré majú za cieľ pomôcť farmárom aj v Polsku, ale nesmieme zabúdať na nasledovné, ako budeme využívať tieto peniaze, aby tieto financie skutočne e, prišli do rúk tých najchudobnejších, tých, čo to najviac potrebujú. Nemôžeme všetkým dať rovnako, teda všetkým veľmi málo. Takýmto spôsobom nikomu nepomôžeme. A teraz budem hovoriť o histórii, aby som prešiel do budúcnosti. Spomíname si na situáciu spred viacerých mesiacov, keď plnohospodári dostávali dobré ceny za svoje mlieko a zároveň mohli využívať subvencie EÚ aby vylepšili tento e, situáciu v tomto sektore a my by sme sa mali poučiť z našich chyb, pretože áno, samozrejme, aj my robíme chyby a musíme myslieť na to, ako rozvíjať tento sektor a ako využívať finančné prostriedky na priame platby a zároveň využívať také nástroje, ako sú mliečne kvóty. Ďakujem. Na jednu minútu má teraz slovo pán Siekersky, nech sa páči. Pani komisárka, rád by som vám položil jednu otázku. Týchto 280 miliónov eur, na čo budeme využívať tieto peniaze? Bude to injekcia do trhu, injekcia pre trhové mechanizmy. Farmári chcú, aby tieto peniaze e, išli priamo na podporné mechanizmy. Nemôžu si dovoliť e, nové úvery. Nemôžu takýmto spôsobom modernizovať tento sektor, pretože stratili likviditu. Farmári už nemôžu nakupovať nové zariadenia, nemôžu investovať viacej peňazí e, do svojho podnikania. Týchto 280 miliónov eur sú to len 2 či 3 eurá na tonu mlieka v Európe. Európska komisia navrhuje mechanizmus správy a managingu kvót a ja si myslím, že chce obmedziť produkciu, ale my by sme mali uvažovať o nasledovnom. Nedostaneme sa do rovnakej situácie ako po reforme e, trhu s cukrom. Aká bude potom situácia, podobná situácia ako s obilninami? A teraz na jednu minútu pán Dorfman. Vážený pán predsedajúci, vážený pani komis- vážená pani komisárka, som veľmi rád, že vy, pani komisárka, iba pred iba niekoľko týždňov po tom, čo sa schválilo uznesenie o mlieku v tomto parlamente, navrhujete opatrenie na to, aby ste uspokojili naše požiadavky. Súhlasíme s vašim návrhom, ktorý súvisí s článkom 186 aj s časovým obmedzením, ktorý podľa mňa je rozumný. Som za diferencované vydávanie a rozdielovanie kvót, väčšia diverzita, a ktorá súvisí so spätným skupovaním kvót. Pred niekoľkými týždňami a mesiacmi ste hovorili, že táto kríza nie je spolo- spôsobená systémom kvót a preto tento návrh spätného skupovania nie je pred, podľa mňa dôsledný. Chcel by som ešte uvieť, že podľa mňa to nie je Koniec tohto úsilia musíme naďalej navrhovať opatrenia, aby sme pomáhali tým znevýhodneným oblastiam, horským oblastiam, kde sú ťažkosti v polnospodárstve. Ďakujem. Ďakujem. A ako posledný, posledná je pani Testinger na jednu minútu. Nech sa páči. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, a ja chcem poďakovať za tých 280 miliónov. Dúfam, že táto suma sa v plnej miere e, využije aj pre našich 40 tisíc e, polnospodárov v Rakúsku. Skutočne ich potrebujeme, e, najmä v horských oblastiach. Tam je situácia veľmi zlá v tých rodinných malých podnikoch. Pani komisárka, Rakúsko chce zrušiť systém kvót. Načrtli ste svoju cestu, chcete sa držať tohto systému, chceme vám v tomto pomáhať. E, váš návrh na dobrovoľný program opätovného skupovania kvót nechápem. Ak by sme toto uplatňovali, znamenalo by to zdraženie tých kvót, ktoré chcete postupne zrušiť. Ako to máme vysvetliť tým našim rakúskym farmárom? Ďakujem. Gracias, Ďakujem, pani Köstinger. A teraz dávam slovo pani komisárke, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozorne som počúvala rozprávu a musím povedať, že z niektorých prejavov by ste mohli mať dojem, že je to prvý krok na to, aby sme pomohli mliekárenskému odvetviu v EÚ. A to je naozaj nesprávne. Aspoň niektorí z vás určite vedia, čo sa deje od januára tohto roka, kedy sme sa začali venovať otázke verejného, súkromného e, skladovania, exportným náhradám a ďalším mnohým opatreniam počas leta. Takže noví poslanci by asi mali byť poučení o tom, čo sa urobilo od januára. Potom k špecifickým pripomienkam a návrhom opäť musím zopakovať, že tento systém nie je nový, už existuje. Členské krajiny ho môžu použiť a chcú pomôcť niektorým e, takým prevádzkam, ktoré skrachovali. E, to je ponuka, nemá to byť záväzné, je to možnosť pomôcť e, niektorým polnospodárským prevádzkam. A kvóty, ktoré vykúpia, môžu ostať v národnej rezerve a môžu byť prerozdelené neskôr, ak si to bude želať členská krajina. Takže to je jedna časť rozpravy. Potom ďalšia, o ktorú bol veľký záujem, to je ten článok 186. V prvom rade musím povedať, že dôvod na začlenenie mliečných výrobkov a mlieka do 186 je potreba rýchlej reakcie z našej strany a neviem, prečo by mlieko nemalo byť zahrnuté do 186 186, tak ako ďalšie e, odvetvia, napríklad e, meso. A vo všeobecnosti tí, ktorí sa obávajú, že komisia dostane biankošek a bude robiť, e, čo si len zmyslí. Musí pamätať na to, že článok 186 e, z, už z definície je veľmi pozitívnym e, spôsobom na pomoc tým, ktorí sú v ťažkostiach, pretože umožňuje rýchlu reakciu. Takže nie je to biankošek. Ako viete, bude sa o tom hovoriť na riadiacom výbore. Takže som si vás vypočula, hlavne to medzenie na 2 alebo 3, 4 roky, ale ja myslím, že by to diskvalifikovalo mliekarenské odvetvie. Ale vedzte, že som vás počúvala. A potom mnohé chyby, podľa mňa, ktoré pretrvávajú. Tých 180 e, miliónov eur, to nemá slúžiť na reštrukturalizáciu. Je to jednoducho možnosť na rýchle vyplácanie Čiže ako náhle vybavíme formality a ako náhle to schváli e, ECOFIN v novembri a keď bude podpísaný rozpočet na rok 2010, potom budeme konať okamžite, čo bez článku 186 nepôjde. Takže nejde o reštrukturalizáciu, ako som už povedala, skôr je to možnosť aby členské krajiny mohli siahnuť do tej národnej obálky a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako to prerozdeľovať? Ja som to už jasne povedala, musí to byť na základe výroby. A počula som niekoľko ďalších návrhov, ale keď začneme hovoriť všeobecne o rozdelení, tak potom myslím, že tu budeme minimálne do konca budúceho roka, pretože bude veľa geniálnych myšlienok, ale nikdy sa nedohodneme na niečom spoločnom. a e, tým špecifickejším otázkom, otázkam e, organizácie výrobcov. To je vynikajúca možnosť a dokonca je to potrebné. Ja som povedala dosť jasne v pléne už aj v minulosti, keď sme hovorili o systéme pre ovoci a zeleninu a ak majú plnospodári čas na konkurenciu na miesto s konkurenciou s, veľkým, s veľkými distribútormi. No ja viem, kto vyhrá, kto prehra. Musia konať spoločne, aby mali väčšiu váhu v, tej, v tom potravinovom reťazci. A úplne s vami súhlasím. Hmm. Máme mm, celý, veľký problém. Miliarda e, ľudí hľaduje a nemajú dostatok potraviny, kaž, potravín každý deň. A preto mm, boli, e, keď vidím, ako plnospodári rozlievajú mlieko na polia, e, v situácii, kedy máme globálny mhm. problém s hľadom. Nie je to najlepší obraz pre európske polnospodárstvo. A potom chcem ešte povedať, že naozaj na mňa zapôsobilo to, že pán Bové a pán Hausling držali eh, rečnícky čas teda lepšie povedané, ako sa nechali zameniť niekým iným a potom vystúpili v rámci Kečdy. Ja neviem, či je to niečo nové, čo umožňuje rokovací poriadok, ale bolo to naozaj rozumné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprávu a hlasovať sa bude vo štvrtok. Zajtra táto schôdza bude pokračovať. A týmto končím túto diskusiu.